hovoríme, že treba eh, mať aj riadnu etiku. Väčšie súbory dát sú kľúčové pre aplikácie umelej inteligencie. Keď si spomeniete na Cambridge Analytica, Clearview, toto eh, sú najprominentnejšie príklady zneužívania osobných údajov. Obidve E, firmy manipulovali e, s údajmi a e, rovnako aj falošné údaje sú veľkou hrozbou pre našu demokraciu. Musíme nachádzať nové odpovede na nové technológie. A chcel by som iba pripomenúť, že napríklad nariadenie o GDPR sa rodilo 6 rokov. Trvalo naozaj 6 rokov, kým toto nariadenie bolo schválené. To nám ukazuje, ako umelá inteligencia spoznávanie tvári eh, je už eh, uplatňované v celej Európskej únii. Je našou povinnosťou ako poslancov Európskeho parlamentu E, postarať sa o to, aby nikto nezaostával. Naša agenda v tejto oblasti by mala vychádzať z európskych hodnot a ponúkať príležitosti všetkým. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela dať slovo rade. Je tu pani Brňac. E, nech sa páči. E, vážený Poslanci a poslankyne, ďakujem za túto príležitosť prehovoriť k vám. Naozaj je veľmi dôležité. Porozmýšľam nad tým, ako Únia môže zabezpečiť, že čoraz digitálnejšia Európa eh, bude naďalej spoznateľná ako Európa, ktorú poznáme. Naše Eh, ekonomiky sú konkurencieschopné. My sa musíme ale prispôsobovať meniacemu sa eh, svetu. Digitalizácia je eh, rozsiahlý prierezový proces, ktorý ponúka príležitosti, ale prináša aj rizika. Môže byť motorom pre vytváranie nových kvalitných pracovných miest, môže zvýšiť produktivitu práce, blaho pracujúcich, ale môže ovplyvňovať aj súkromný život. Môže ponúkať aj nové príležitosti ľuďom zo zraniteľných skupín vrátane ľudí s postihnutím. Tak ako s každou zmenou však prichádza aj riziko, o ktorom musíme vedieť. Európska únia sa nachádza popredí úsilia ktoré má viesť prínosom pre ľudí a chrániť tých, eh, ktorí eh, sú ohrození možnosťou, že budú zaostávať. Eh, v roku 2019 Medzinárodná organizácia práce priniesla, priniesla vyhlásenie o budúcnosti práce a tam podporila digitalizáciu. Dnes by som sa chcela venovať trom aspektom, ktoré súvisia s digitalizáciou a ktoré už vidíme, že majú obrovský účinok na náš život sú to tieto tri oblasti. Prvá z nich sú zručnosti. Zručnosti, e, táto e, oblasť je dvojaká. Jednak sa tu zvyšuje dopyt po ľuďoch so správnymi zručnosťami. E, po druhé, isté pracovné miesta sa výrazne menia alebo dokonca miznú. Vzniká tu riziko vzniku nezamestnanosti a to vedie k väčšej polarizácii trhu práce tým, že sa tu strácajú isté pracovné miesta. My už teraz pozorujeme, že zručnosti e, nesedia s požiadavkami, e, hlavne v oblasti informačnej komunikačných technológií, ale aj v iných oblastiach. E, v týchto oblastiach pozorujeme aj veľkú rodovú nerovnováhu. Toto sa zrejme zhorší, ak nebudeme reagovať aby sme tomu mohli čeliť, musíme zobrať do úvahy e, vplyv digitálnej revolúcie na celý životný cyklus od e, detstva až po starobu. Nikto by nemal zaostávať. A blaho je e, v tomto ohľade veľmi dôležitým faktorom potrebujeme vyplniť nedostatky v oblasti IKT vo všetkých sektoroch. Vzdelávanie a školenia by mali bojovať proti stereotypom a diskriminácii. Spolupráca medzi všetkými zainteresovanými stranami je podstatná pre úspešné riadenie zajtrajších požiadavek na trhu práce. Sociálni partnery tu hrajú dôležitú úlohu, pretože pomáhajú udržať prispôsobiteľnosť eh, pracovnej síly, pokiaľ ide o platformovú ekonomiku Všetci povieme s tým, e, čo znamená tento pojem. Digitálne platformy, e, poskytovateľia služieb e, by mali byť v priamom kontakte so zákazníkmi. Na mnohých platformách pracujú ľudia, ktorí boli predtým SZČO a ktorí závisia od týchto platformiem. Táto forma organizácie má často negatívny vplyv na úroveň miest má takisto aj vplyv na právo na e, platenú dovolenku a na iné e, záležitosti. Vyjednávacia e, sila je tiež veľmi dôležitá pre zabezpečenie spravodlivých a rovnakých podmienok pre všetky budúcnosti ale často sa sociálni partnery navzájom nepoznajú. Rada už riešila viaceré záležitosti, ktoré súvisia s novými formami práce. E, slušné pracovné podmienky treba zabezpečiť pre všetky bez ohľadu na zmeny v modeloch zamestnanosti. A treba pritom mať na pamäti aj národné legislatívne e, rámce. Na úrovni e, odborov sa pripravili prvé spravodlivé pracovné podmienky. Toto bolo prijaté v júni minulého roku. Odporúčanie o prístupe k sociálnym právam podporila rada v decembri a tam sa hovorí predovšetkým o platformových pracujúcich. Sú to ľudia, ktorí musia mať tiež prístup k sociálnej ochrane a takisto aj samozrejme zárobkovo činné osoby musia mať takýto prístup treba mať vyvážené politiky plat chce za prácu a ľudia, ktorí pracujú v tomto sektore, by tiež mali mať možnosť ťažiť z kolektívneho vyjednávania. Pri viacerých príležitostiach rada dala jasne najavo, že nové formy práce by mali byť primerane chránené, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie pri práci bez ohľadu na veľkosť podniku. Rada takisto zdôraznila potrebu zabezpečiť efektívnu implementáciu a presadzovanie práva EÚ v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci, vrátanie nových foriem práce. Lepšie pochopenie platformovej práce je dôležité pre reakciu na politiku v tejto oblasti. Budúce nemecké predsedníctvo sa tomuto bude venovať a takisto aj komisia e, v decembri 2020. E, Potrebujete, pokiaľ ide o sociálne účinky, zmeny súvisiace e, s digitalizáciou majú rôzne účinky na rôznych aktorov. Na jednej strane ľudia môžu flexibilnejšie organizovať svoju prácu, na druhej strane osobné interakcie sú tiež dôležité a ľudia sa nemôžu úplne odpojiť Nové pracovné miesta sú dôležité pre ľudia na, ľudí na vidieku alebo pre ľudí e, s postihnutím. Treba mať lepšie nástroje, aby títo ľudia mohli e, efektívnejšie vykonávať svoju prácu. Zároveň zamestnávateľia majú lepšie nástroje na to, aby monitorovali efektívnosť výstupov. Na záver e, by som chcela povedať, že technologický vývoj je nevyhnutný a treba ho zobrať do úvahy. Nové technológie nám dávajú väčšiu kontrolu nad smerovaním, ktorým sa uberá. A ako tí, ktorí tvoria politiky, by sme mali uh, mať plný obraz uh, o tom, ako to vyzerá. A sociálna ekonomika stále zostáva jedným uh, z našich najväčších prínosov Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Like tak teraz by som chcel dať slovo komisii. Komisár Schmidt, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážená, vážená pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci, e, digitálny prechod a transformácia bude mať obrovský dopad na naše hospodárstvo, naše ekonomiky, na naše spoločnosti, na spôsob, akým pracujeme, akým komunikujeme a akým spotrebujeme tovary. Otázka zamestnanosti e, musí stáť v centre e, našej reflexie Koľko zamestnaneckých miest zmizne následkom toho, že ich zaujímujú roboti? Je jasné, že väčšina zamestnaní, zamestnaneckých postov bude musieť transformovať. Objavia sa nové zamestnanecké miesta a staré zaniknú. Budú to obrovské e, zmeny. Myslíme si, e, že umelá inteligencia a robotika vytvoria 60, e, 60 miliard zamestnaneckých miest v budúcnosti. A už teraz to bolo spomenuté, že 1 e, milión zamestnaneckých miest v oblasti IKT nie je obsadených, lebo nie sú na to e, vhodní kandidáti. Tak preto podniky, aj malé a stredné podniky musia anticipovať, pretože nenachádzajú kvalifikovaný personál. Je to aj obrovská výzva pre naše politiky zamestnanosti a kvalifikácie. Vážené dámy, vážené páni, my práve prežívame veľký prechod tým, že chceme zabezpečiť fond pre tranzíciu, pre prechod práve pre tých ľudí, ktorí sú postihnutí e, touto zmenou. zmenou. Chceme posilniť našu zamestnanosť a sociálnu politiku, aby sme anticipovali a zvládali tieto e, disruptívne zmeny, ktoré čakáme zo strany digitalizácie. Ehm, už sme spomenuli, že existuje mnoho dobrých príležitostí a možností, ale e, existujú tu obrovské e, rizika, že sa ešte prehlbí nerovnosť a zamestnanosť bude ohrozená. Asi 50 práce, a teda pracovných miest v súčasnosti, si vyžadujú digitálne e, kompetencie a zručnosti ale 43% spoločnosti v EÚ nemá dostatočnú úroveň týchto digitálnych zručností a 17 um, uh, nemá žiadne zručnosti. Budúci mesiac prídeme s novou agendou pre zručnosti pôjde o, o riešenie vízie prostredníctvom konkrétnych nástrojov. A tá výzva je naozaj obrovská, pretože podľa mnohých predpovedí ktoré sa sústredia na to, ako bude európska pracovná sila, čiže viac ako 300 miliónov ľudí bude musieť byť prekvalifikovaných alebo zvýšiť si svoju kvalifikáciu. Takže máme tri veľké ciele. Po prvé, prvý cieľ, zaviazať zamestnancov k tomu, aby zvyšovali um, kvalifikáciu svojich zamestnancov v školeniach. A preto chceme um, zaviesť e, tzv. pakt o zručnostiach a tak zaviažeme podniky, aby investovali do svojej pracovnej sily. Potom, po druhé, musíme zvýšiť um, súkromné verejné investície do doškoľovania a do profesionálneho vzdelávania. A po tretie, musíme uh, podporovať ľudí v tom, aby investovali do vlastných zručností a kvalifikácií. Mnohí e, z našich, mnohé z našich iniciatív po roku 2020 budú riešiť tieto výzvy, ktoré sa týkajú digitalizácie. E, budeme mať podporné projekty, ako napríklad vytváranie tzv. digitálnych škôl, ktorý, kde, kde sa budú vzdelávať nezamestnaní ľudia, aby mohli získať zamestnanosť, e, zamestnanie v oblasti IKT a e, chceme k tomu aj záruky, aby sme pokryčili tieto digitálne zručnosti. Potrebujeme e, nové štandardy práce a tie sa práve ukazujú. E, musíme byť flexibilní, ale často sa to deje tak, že podmienky práce sú nedostatočné. Nie je dostatočný prístup k sociálnej ochrane, nepristupuje sa k sociálnemu dialógu a takisto nie je dodržiavané právo ohľadom kolektívneho zastúpenia. Tieto výzvy oslavujú náš systém sociálnej ochrany a preto musíme premyslieť existujúce modely, aby sme zodpovedali na potreby nových, novej situácie a takisto aj nových pracovných podmienok. Inklúzia a vysoká úroveň sociálnej ochrany. Digitalizácia e, mení e, vlastne celú podstatu prácu a práce a takisto vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a aj pracovné miesto. A e, je naozaj nevyhnutné, aby sme e, zaviedli istú prehľadnosť do tohto nového svetu práce. Nové e, technológie takisto zmývajú alebo zotierajú hranice medzi pracovným a súkromným životom a to vedie k zvýšeným rizikám psychického zdravia. Tu musíme takisto riešiť tieto rizika. Využívanie dátov, dát v zamestnaní e, vedie k novému manažmentu algoritmov. Toto môže zvýšiť produktivitu, ale takisto to môže viesť k zvýšeniu kontroly nad jedincom a dohľad nad e, pracovníkmi. Čiže je tu otázka ochrany osobných dát. Mali by sme toto pozorne sledovať v kontexte nariadenia o umelej inteligencie. Potrebujeme e, tech, také digitálne technológie, ktoré budú prístupné a interoperabilné aby sme zvýšili autonómiu osôb, ktoré trpia nejakým handicapom, aby sme aj posilnili ich účasť v spoločnosti. V spoločnosti. Digitálna transformácia musí byť aj možnosťou v kontexte demografickej zmeny. Eh, ide najmä o starnúcu populáciu a existujúce vidiecké a odľahlé oblasti. Takisto by sme mali venovať zvláštnu pozornosť na rozdiely medzi rodom, rodmi, ktorý existuje v v digitálnej oblasti. Musíme byť konkurencieschopným aktérom v digitálnej oblasti. Uh, uh, Text o umelej inteligencii bude hrať kľúčovú úlohu a pritom bude um, pracovať a riešiť aj diskriminácie. 22. septembra uh, spolu s pánom predsedom Festergerom uh, um, organizujeme summit o platformách, uh, kde sa budeme zaoberať tým, ako by sme mali zlepšiť sociálne podmienky na uh, platformách online. Okrem toho sme spustili proces, ktorý vedie k akčnému plánu o Európskom pilieri sociálnych práv, pretože princípy pilieru by sa mali vzťahovať aj na nový digitálny svet práce. Um, rámce tohto pilieru a naše sociálne stratégie zabezpečia, že um, ten prechod k digitálnej spoločnosti bude sociálne férový a spravodlivý. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Teraz v mene politických um, skupín pán Radke, nech sa páči z PPE. Pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne, ja sa chcem poďakovať pánovi Ertukovi za to, že túto tému E, dostal do dnešného programu a hovoríme o prepojení sociálnej dimenzie, diskusie o sociálnej Európe, e, e, prepájame s témou digitálneho sveta. Srdečne vám za to ďakujem. Ja len pridám k tomu, čo už odznelo. E, toľko a nesmieme na to zavodať, že za ostatných 20 rokov sme zažili obrovské zmene, zmeny na zamestnaneckom trhu e, podmienky, E, e, podmienky e, zamestnancov sa zmenili, máme crowdworking a tak ďalej a okrem toho sa objavili aj nové formy a spôsoby práce. Všetci máme takéto drobné zariadenie v, vo vrecku a keď máte takéto zariadenie vo vrecku, je veľmi ťažko povedať večer dosť a ho vypnúť. Je dôležité, aby sme pri tejto diskusii, ktorú teraz máme, hovorili o príležitostiach, ale aj rizikách, ktoré prináša táto technológia, aby nám bolo jasné, kde treba veci regulovať a kde čo treba podporovať. Či ide o techniku, o hospodárstvo, je dôležité hovoriť vždy o príležitostiach aj o e, rizikách. Musím povedať, že obidva tieto sektory majú slúžiť ľudstvu a preto naša politická a preto majú byť ťažiskové v rámci našej politickej práce. Of... Ďakujem teraz v mene e, SD pani Jonger Jus na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Svet práce sa úplne zmenil vďaka digitálnym technikám, ktoré si ani nevieme predstaviť. Toto ponúka mnohé, mnoho možností, ale aj mnohé zmeny. Uvidíme, akým smerom sa to bude vyvíjať platformy, e, napríklad ako YouTube, aj, e, teda ľudia, ktorí tam pracujú, napríklad YouTuberi, už e, žiadajú spravodlivú odmenu. A to je pozitívne, pretože negatívne následky platia iba oni. A oni totiž to vedia, čo môžu urobiť algoritmy. Môžeme to urobiť aj z opačného hľadiska, z opačnej perspektívy. Čo urobí digitalizácia. Mm, potrebujeme európske normy na tieto platformy a o týchto pravidlách budeme hovoriť a mali by sme sa o nich aj dohodnúť. A my sme uh, teda počuli, že sa tu bude konať ten summit 21. septembra, tam sa o tom môže hovoriť. Ďakujem. V mene skupiny Renew pán píslaru na jednu minútu. Vážená pani predsedníčka, pán komisár Schmidt, eh, Európania veria v demokratické hodnoty, demokratické hodnoty. Vieme, čo to znamená inkluzívna spoločnosť, kde všetci občania majú prístup k možnostiam a oportunitám, teda šancám. Európska únia je šampiónom v nariadeniach a smerniciach, ktoré eh, priniesli pozitívne zmeny ale tu nám zákon nestačí. Potrebujeme konkrétne e, činnosti, aby e, sme e, premenili Európu na šampióna v digitálnej oblasti. Žiaľ, zaostávame. Nemôžeme eh, urobiť eh, toto, ak jedna petina európskych občanov nemá digitálne zručnosti. Eh, digitálna gramotnosť je dôležitá preto, aby sa občania mohli podielať na pracovnom trhu, ktorý sa stále mení. Toto je priorita, kľúčová priorita budúcnosti musíme e, zabezpečovať, e, aby sa občania prispôsobili e, týmto novým podmienkám, aby rozvíjali svoje stručnosti. Otázka je ako. Najlepšie je, to bude tak, keď budeme investovať do ľudí. Potrebujeme verejné aj súkromné investície, aby sme zabezpečili, že digitálny digitálna zmena, digitálna transformácia zlepšuje životné podmienky občanov. A čo keby sme vytvorili súkromno-verejný fond eh, v Európe, ktorý bude posilňovať tieto digitálne možnosti? Máme predsa súkromný sektor, ktorý uznáva, že digitalizácia je dôležitá. Na čo teda čakáme? Čiže ja teraz volám, aby sme niečo začali robiť, aby sme mali konkurencieschopnejšiu Európu, a aby sme využili digitál, digitálnu oblasť, aby um, občania dneška vedeli žiť v digitálnej Európe zajtrajška. E, teraz v mene e, skupiny Identita demokracia pani Žamen. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, žijeme v digitálnom svete a zdá sa, že nikto nechce hovoriť o sociálnej Európe. Ešte predtým, než za, začneme zaoberať digitálnou Európou, existuje to vôbec niečo ako sociálna Európa? Pretože e, viem, napríklad, že e, koordinácia sociálnej bezpečnosti je veľmi náročná a myslím na to, e, že digitalizácia na to nebude všeliek ja si myslím, že e, umelá inteligencia a roboti to je riziko, riziko ktoré musíme zregulovať. zkrátka musíme mať nariadenie. Potrebujeme e, e, mať taký návrh, ktorý neohrozí naše národné, na, našu národnú zvrchovanosť, pretože ináč budeme naozaj zraniteľní voči USA a Číne. Uh, a princíp súhlasu zhromažďovania e, údajov e, treba spochybniť, pretože to môže e, viesť k tomu, že sa bude nelegálne obchodovať s dátami obchodným spôsobom a že budeme sledovať občanov. Áno, treba spolupracovať so štátmi digitálnej oblasti, ale kolegovia, my teraz máme dočinenia e, s takou výzvou, e, ktorej sa, ktorá sa týka sociálneho dumpingu. Takže toto vyriešme, pretože toto, no toto od nás očakávajú naši občania. Merci. E. Ďakujem. Teraz v mene zelených jedna minúta, pani Gis. Vážená pani e, predsedajúca, pán komisár, vy ste sa toho sám dotkli, digitálne technológie e, vlastne stávajú predovšetkým chudobných ľudí do znevýhodnených pozícií. E, skutočne predovšetkým ide o ľudí, ktorí sú odkazaní na podporu spoločnosti a v Európe bol takýto systém ukončený. A to súdnym príkazom. Išlo o porušovanie ľudských práv, išlo o holandský systém Syrize. V podstate sa zistilo, zisťovalo, že e, u akých profilov obyvateľstva je väčšia pravdepodobnosť podvodnej činnosti e, e, tak, tak dostal vlastne k, ku kontrole a vyhodnocovaniu bez, bez demokratickej kontroly. Digitálne systémy, ktoré znevažujú ľudí, špi, špehujú na nich, tie dnes nemajú svoje miesto. A pýtam sa preto, prečo nikoho nenapadlo pozrieť sa do toho, a tie veľké sumy, ktoré teraz chceme e, využiť e, do, e, do zručností, digitálnych zručností, prečo takéto peniaze nevykladáme, nevynakladáme na to, aby sme odhalili daňové podvody? Ďakujem. Ďakujem a teraz mene európskych konzervatívcov a reformistov jedna minúta pani Rafalska. Ďakujem za slovo. Neustále počúvame že e, e, e, človek musí byť ústrednou témou digitálneho hospodárstva, avšak všetky tieto ambiciozne výzvy musia ako byť zosúladené s princípmi sociálneho štátu. Musíme veci vylepšiť pre zamestnancov. Robotika, umelá inteligencia ponúkajú príležitosť vytvárať nové pracovné miesta, ale s tým idú v ruka v ruke rizika. Tieto nové pracovné miesta musia mať vysokú vysokú kvalitu, chceme nové formy zamestnanosti, atraktívnej zamestnanosti. Musíme dbať o to, aby tieto príležitosti e, boli k dispozícii všetkým členským štátom. E, musíme predchádzať digitálnej exklu- exkluzí. Predovšetkým mám na mysli štáty Strednej a Východnej Európy. EÚ by malo e, podporiť v tomto kontexte chudobnejšie regióny. E, vieme, že spomínané zmeny e, sú také, že mm, ich nemôžeme obísť. Musíme jednoducho zabezpečiť sociálne zabezpečenie, sociálnu inklúziu a dobre pracovné podmienky. Ďakujem teraz za e, e, nordickú lavicu pani Šavi. Ďakujem, pani predsedníčka. Modernosť neznamená, že pracovníkov možno hocikedy odhodiť a zbaviť sa ich. To je stredovek. V Belgicku, ale aj v Kalifornii. Však spravodlivosť a súdy prispeli k tomu istému. E, digitálne platformy klamú a podvádzajú tých najzraniteľnejších. Deliveroo v e, posledných mesiacoch bol odsudený e, vo Francúzsku za nepriznanú prácu, pretože ten, títo dodávateľia na bicykloch, alebo teda ich zamestnávateľ, obchádzal legislatívne predpisy. A vo všetkých uliciach eh, našej, našej Európy môžeme vidieť eh, digitálnu oblasť. Ale čo, na čo čakáte? Eh, na čo čakáte? Veď platformy musia uznať, že tí šoféry, tí kuriéri, to sú naozaj zamestnanci, musia mať rovnakú ochranu k kolektívnemu zastúpeniu ako ostatní zamestnanci. Now on Behalf... Teraz v mene nezaradených jedna minúta pán Nikolau Alavanos. Ďakujem. My vieme, že EU e, e, e, sa budeme potýkať s novou krízou a e, hovoríme, že možným riešením je digitalizácia hospodárstva, ale v kontekste kapitalistického hospodárstva tieto nové aplikácie e, sú len zdrojom antagonizmu medzi japonskými, európskymi a čínskymi firmami Namiesto toho, aby sme využívali inovácie, ktoré sprostredkovávajú aplikácie v prospech lepších podmienok zamestnancov, spôsobia nezamestnanosť tisícov ľudí. E, a to znamená, že práva zamestnancov sa zhoršia. To je charakteristika systému, ktorý vy obhajujete E, v súčasnej e, e, konštelácii aj budúcej. Len silná ekonomika dokáže využiť technológiu v prospech ďalšieho rastu. Ďakujem pekne. Teraz za jednu minút, minútu pani Chutedal. Ďakujem. Európska únia je sociálnym úspechom a jednotný trh je hlavným dôvodom toho úspechu. E, od tých dvoch, keď Švedsko pred 25 rokmi sa stalo členom EU, zaznamenali sme razantný e, rast HDP. A to znamenalo, že sme mohli viac zača- začať vyklada- vynakladať na e, sociálne zabezpečenie. Naše mzdy sa zdvojnásobili a sociálne sieť je e, e, na, e, v rozkvete. Teda EÚ má svoju úlohu v oblasti sociálneho zabezpečenia, čiastečne prostredníctvom legislatívy, ale predovšetkým tým, že vytvorí sociálne, sociálny štát, hospodárstvo, ktoré dokáže prekvitať. Vytvárame novú budúcnosť príležitostiami a výzvami je to svet digitalizácia. Dozrel chvíľa na to, aby sme e, vyhodnotili to, čo sme urobili a pokúsiť sa to urobiť znova. Chceli by sme zabezpečiť sociálnu ochranu zamestnancov, ak EÚ príde o konkurencieschopnosť v digitálnom svete kvôli zlým rozhodnutiam, tak nebude možné vytvárať lepší svet pre našich občanov. Ďakujem pekne a teraz jednu minútu pán Adjus Saliba. Vážená pani predsednička, e, pán komisár, e, digitálne technológie zmenili každý aspekt nášho života. To znamená aj existujúce obchod, obchodné a sociálne modely a spôsob vzájomnej komunikácie. Digitálny svet nepozná hranice, ale e, zároveň nie sú žiadne jednoznačné pravidlá. Niekoľ, niekoľko firiem ustanovuje nové digitálne hodnoty a otriasajú E, e, takými zásadami, ako je zabezpečenie zamestnancov, ochrana a istota. Je dôležité zabezpečiť bezpečné online režim, to, čo sa nesmie robiť v offline e, svete ani v online svete, predovšetkým ak ide o veci, ktoré sú na škodu ľuďom. Nové obchodné modely v digitálnom svete nesmú byť, pres, nesmú byť formou špehovania nad občanmi. Musí musí byť digitálne právo aj odpojiť sa. E, jednoducho pracovný čas je stanovený, tak takisto aj mal by byť povinný čas odpojenia sa od digitálneho sveta. Komisia musí podrobiť analýze nové digitálne rizika, rizika a ich dopad na e, na život a zdravie zamestnancov. Predovšetkým mám na mysli zvýšenie e, počtu hodín, ktoré odpracujú. Teraz má slovo pani Brune. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Ja by som chcela zdôrazniť dve veci. Najviditeľnejšie dopady v sociálnej oblasti a zamestnanosti, e, teda v digitálnej oblasti a potom rozvoj platformiem. Tieto platformy pokrývajú rôznu skutočnosť a e, to môže stiažiť našu prácu zákonodarca. Musíme nájsť správnu rovnováhu medzi možnosťami nových perspektív zamestnanosti a potom ochrana týchto pracovníkov a vyhnúť sa tomu, aby prichádzali o prácu. E, ide o to, aby sme mali podmienky slušnej práce a aby títo ľudia mali prístup k sociálnej ochrane, keď sa vyskytne choroba alebo nejaká nehoda v práci. Potrebujeme takisto umožniť týmto prac, aby sa mohli kolektívne organizovať, aby ochraňovali svoje záujmy. Potom záruka vzdelávania, profesionálneho vzdelávania je zásadná pre ich kariéru. A posledná vec, čo by som chcela zdôrazniť, veľmi zlá pozícia Európskej únie v oblasti um, digitálnej konkurencieschopnosti, pretože 40 našej pracovnej sily má len veľmi slabé zručnosti alebo žiadne. Že potrebujeme mať nejaký <clears throat> vzdelávací software, a posilniť 8. zručnosť, kľúčovú zručnosť, e, to je napríklad e, digitálna zručnosť a mali by sme teda e, investovať aj do tejto oblasti. Ďakujem na 1,5 minúty. Pán Lakapel, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, v napriek tomu, že máme 5G, niektoré oblasti vo Francúzska nemajú prístup k tejto sieti. Čo robí Európska únia? E, meškáme, oneskorili sme sa. E, mali by sme mať Európu národov, ktorá e, príde s takou politikou, ktorá posilní národy. To musí byť priorita. Európa stále koná v logike voľného obchodu, ktorý je čoraz viac liberálnejšia Eh, európske národy by mali mať rovné postavenie na všetkých teritoriách, eh, pretože niektoré aktivity sa koncentrujú len v niektorých eh, metropolách a to nechceme. Nechceme váš ultraliberalizmus. Nechceme toto, nechceme veľké metropoly, chceme mať blízkosť teritórií. Vďaka tomu sa budú rozvíjať národy a nebudú sa podriadovať Európe a jej komisii. Merci. Ďakujem. Teraz jednu minútu e, pani Van Sparantak. Ďakujem. Komisia nám prislúbila sociálnejšiu Európu a to neraz. A chceme splniť tieto prísľuby, musíme sa pozrieť na konkrétne dôsledky digitálneho sveta na život. V podstate v mnohých európskych eh, mestách je nemožné nájsť cenové dostupné eh, bývanie. Starostovia veľkých, veľkých miest deklarovali, že Airbnb a Booking spôsobuje je hlavným dôvodom pre tie eh, eh, obrovské nárasty v E, nájomných e, cenách nájmov. E, my sme vlastne už sa posunuli oveľa ďalej nad pôvodnú myšlienku, že voľnú postel alebo voľná izba sa prenajma z dôvodu lobbingu. Súčasné pravidlá, ktoré platia Európe, nahrávajú zisky, miliónové zisky spomínaným subjektom. Musíme dbať o to, aby sociálna Európa bola alfou a omegou nášho slaženia, aj keď tvoríme e, a podporujeme Európu, ktorá obstojí v digitálnom svetu, tak nesmieme otvárať zadné dvierka, ktoré e, toto ohrozujú. Ďakujem pekne a teraz jednu minútu pani Delapisa Carion. Ďakujem pekne. Všetci e, si uvedomujeme význam digitálnych technológií aj v našich životoch a aký to má dosah na nás a na celú spoločnosť. Je dôležité prijať zásadné rozhodnutia, e, ktoré by e, platili v rámci tohto prechodu. Digitalizácia nesmie znamenať dehumanizácia. My sa teraz potýkame s novým modelom práce a musíme zastaviť digitalizáciu predtým, než skosí milióny pracovných miest. Musíme ľudí vybaviť tak, aby boli flexibilní e, pri e, získavaní pracovných miest. Musíme e, chrániť našich zamestnancov, ktorí sa potýkajú s týmito výzvami. Pritom zároveň musíme obhajovať konkurencieschopnosť firemného sektora Musíme e, takisto oživovať vidiecké oblasti prostredníctvom a takto udržať konkurencieschopnosť. Ďakujem pekne. Teraz jednu minútu, pán Giruso. Ďakujem, pani predsedníčka je potrebné, aby nikto nezaostával, e, čo sa týka možností, e, ktoré nám ponúka e, digitálna revolúcia. Ak sú nejaké rozdiely, tak musíme zakročiť, aby sa neprehlbovali. A to platí aj pre podnikateľov. Vytvorili sa oligopolí, ktoré musíme regulovať E, pretože títo ľudia musia platiť e, dane. Musíme e, sa vyhnúť nelegálnemu sústreďovaniu týchto oligopolov. A potom polnohospodárstvo, medicína a informácie. V budúcnosti budeme využívať informácie na to, aby sme chránili zdravie, aby sme certifikovali kvalifikáciu, kvalitu našich produktov a takisto aj boj proti fake news, pretože klámstvo e, na nete má dlhý život, ale môžeme ho aj rýchlo odhaliť. Mali by sme mať také štruktúry, ktoré budú rýchlo konať a efektívne. Ďakujem. تجي تبدل الموت Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. technológia menia náš život a spôsob, akým študujeme, akým sa učíme, akým pracujeme. A máme teraz nové príležitosti, ale sú to aj nové výzvy medzi pracovným a súkromným životom. Treba tu nájsť rovnováhu. Bude jednoduchšie pre ženy zostať na trhu práce a takisto aj znížiť rozdiely medzi mzdami mužov a žien. Toto všetko sa táto nová stratégia, ja ju vítam, pretože máme pred sebou nové úlohy. Právo odpojiť sa by tiež malo byť eh, súčasťou tohto procesu a takisto aj mobilné telefóny a nové technológie, eh, preto potrebujeme nové zábezpeky. Musíme byť v popredí, aby sme videli, eh, že práva budú dostupné pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na jednu minútu pani Toja. Potrebujeme mikrofón je dôležité napredovať v novej digitálnej ére a musíme aplikovať európske demokratické hodnoty. V strede nášho snaženia musí byť občan, ale nie je to samozrejme. Jeden z našich nástrojov, legislatívny nástrojov neurobi tento kvalitatívny skok. Potrebujeme dobrú politiku, ktorý, ktorá bude stanovať adekvátne formy potrebujeme sociálnu spravodlivosť, eh, pretože treba aktualizovať aj eh, zručnosti pracovníkov. Musíme zaručiť spravodlivé podmienky práce. Ja myslím najmä na pracovníkov platformiem. Digitálna spravodlivosť nebude existovať, ak nestanovíme minimálne eh, pravidlá Potrebujeme e, totiž e, na to pravidla, pretože sú to obrovské finančné trhy, ktoré sa zmocnia údajov. Čiže nebude existovať žiadna sociálna digitálna e, spravodlivosť, ak tieto obrovské podniky nebudú platiť dane tam, kde vytvorili svoj zisk. Ďakujem. Ďakujeme teraz na jednu minútu pán Kaňas. Pani predsednička, 47% súčasných pracovných miest zrejme zmizne v nasledujúcich 25 rokoch a 80 miest bude tiež ovplyvnených týmto vývojom. Toto sú údaje, toto sú percentá, ale je to aj realita. Digitálna ekonomika prináša príležitosť, ale prináša aj rizika zistujeme, že sa musíme pozrieť na všetky rôzne aspekty, rodové, sociálne, všetky budú ovplyvnené. Potrebujeme sociálnejšiu Európu, potrebujeme lepšie vzdelávanie, lepšie možnosti ochrany. A to znamená, že potrebujeme mať k tomu holistický prístup. Musíme spolupracovať aj v rámci zelenej dohody. Potrebujeme novú sociálnu dohodu, novú sociálnu zmluvu taká, ktorá nám umožní naozaj urobiť tie zmeny, aby sme nespôsobili nepriaznivé dôsledky pre ľudí. Nesmieme zabúdať na ľudí eh, v tomto prechodnom období, ktorým prechádzame. Toto naozaj musíme urobiť. Ďakujem veľmi pekne a teraz na jednu minútu pán Rajol. Pán komisár, veľmi sa teším, že dnes hovoríme o dôsledkoch digitalizácie pre sociálnu Európu. Digitalizácia prináša obrovské šance, ale aj obrovské rizika. Musíme byť pripravení, musíme konať, musíme napríklad investovať do infraštruktúry. Nemecko napríklad má eh, jednu z najhorších mobilných sietí na svete. Vo Frankfurte 13 miliónov ľudí ešte, eh, vo Francúzsku 13 miliónov ľudí ešte nemá internet. Takmer polovica obyvateľstva EÚ nevie zaobchádzať s digitálnymi médiami. Treba tomu robiť naozaj veľmi veľa, veľa a treba myslieť aj na práva pracujúcich. Myslím teda na týchto platformových pracujúcich. Nemôže to byť predsa tak, že ľudia budú pracovať v takých podmienkach, kde nebudú mať nejaké práva, kde nebudú mať nejakú ochranu, kde nebudú mať e, ochranu pred prepustením. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz e, jednu minútu pán Stankanelli. Ďakujem, pán predseda. Internet eh, bol najprv jednoducho štruktúrou, ale teraz sa stal masovým fenoménom. Vidíme, ako sa e, digitálne mení a vidíme, ako toto ovplyvňuje naše zvyklosti, ovplyvňuje náš každodenný život a e, niektoré aspekty budú monitorované. To môže mať negatívne dopady. Zjednoduchosť, s akou môžeme mať prístup k akémukoľvek obsahu, je veľmi silnou zbraňou pre toho, kto chce využiť situácie, ktoré e, nie sú podriadené pravidlám. Preto musíme pracovať na tom, aby sme konštantne kontrolovali e, tieto um, aplikácie, pretože toto môže obmedziť osobnú slobodu. Preto je rovnako dôležité, aby právne predpisy boli jasné, ktoré zabezpečia slobodu občanu, občanov. Ďakujem. Grazie. And now... Ďakujem. A teraz na jednu minútu eh, pani Fransen. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. vzniká tu čoraz väčšia prípas medzi tými, ktorí nemajú internet a ktorí majú internet a tými, ktorí vedia s tými pracovať. No a potom tu máme rôzne služby, ktoré sú ponúkané, elektronický e-learning, e-banking a tak ďalej. A keď nedáme pozor, tak ľudia nám spadnú z paluby. A sú tu ľudia, ktorí nemajú finančné prostriedky, ktorí sú slabo vzdelaní a preto nemajú prístup k týmto digitálnym médiám. Ale sú tu aj ďalšie e, výzvy a problémy. Dnes je to tak, že um, môj um, automechanik, ktorý sa mi starí o auto, je aj odborníkom na uh, digitálne médiá. Jednoducho teraz každý sa musí vzdelávať v oblasti uh, digitálnych médií. Uh, treba podporovať a uh, zlepšovať uh, schopnosti a zručnosti ľudí v tejto oblasti. Uh, treba sa zamerať aj na digitálne uh, vzdelávanie a tí, uh, ktorí budú musieť prísť o svoju prácu e, kvôli digitalizácii, budú musieť nájsť e, novú prácu. Dúfam, že e, komisia to pochopí a že rada bude nasledovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Vulken. Vážená pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Keď hovoríme o sociálnych aspektoch digitalizácie, myslíme často na otázku, či je internet otvorený demokratický priestor. Ale nejde tu iba o otázku slobody na internete, ale ide aj o práva e, pracujúcich. Sociálna spravodlivosť na internete pre mňa znamená v prvom rade ochranu e, základných e, digitálnych práv. A je tu jedna vec, ktorú môžeme urobiť, zabezpečiť digitálnu suverenitu pracujúcich, zabezpečiť im viac času, aby sa mohli naučiť pracovať s digitálnymi médiami nemôžete, ani zamestnávateľ sa nemôžu odvolávať na to, že nemajú zodpovednosť za ľudí, ktorých zamestnávajú. V Európe eh, treba mať prepojené eh, siete, to ide o mnoho lepšie cez digitálne kanály. Digitálna Európa bude potom sociálnou Európou, keď eh, tarifné strany v Európskej únii posilníme a nie len budeme maximalizovať zisky veľkých koncernov. Treba sa tomu venovať vo všetkých výboroch, od výboru e, pre zamestnanosť až po výbor pre spravodlivosť a musíme na tom spoločne pracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pani Melchior. Um, Komisár, digitálny svet, internet e, odstraňoval bariéry práce a takisto e, mnohé desaťročia aj znižoval právomoci niektorých ponúka viac príležitostí, eh, aj viac možností jednotlivcom. Je to takisto eh, príležitosť špecializovať sa aj vo vidieckých eh, oblastiach. Je to možnosť vytvoriť svoje vlastné pracovné miesta tam, kde by to predtým nebolo možné. To si však vyžaduje, aby sme mali kvalitný internet poskytovaný v týchto oblastiach. Preto potrebujeme rozšíriť služby aj do vidieckých oblastí, aby sme vytvorili viac príležitostí pre jednotlivcov, aby si mohli vytvárať svoje vlastné pracovné miesta. Musíme využiť všetky príležitosti, ktoré ponúka digitálny vek a nemali by sme sa zamerať iba na problémy, pretože digitálna sociálna Európa je budúcnosťou a to budeme vytvárať spolu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na jednu minútu pán Furlas. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sledujú túto diskusiu. Pracujeme pre nich. Oni sú budúcnosťou Európy digitalizácia môže pomôcť každému eh, v jeho živote. Čo musíme urobiť je zjednodušiť eh, procesy v prospech občana a zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých, hlavne pre tých, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Nesmieme eh, zmeškať túto príležitosť a mali by sme ju využiť aj pre ľudí, ktorí sú handicapovaní. Musíme využije túto príležitosť na zlepšenie e, zdravotnej starostlivosti a e, verejných služieb, ktoré by sa mali stať e, dostupnejšími pre užívateľov. Treba osadiť byrokraciu. Polovica občanov nemá kľúčové digitálne zručnosti a kompetencie. Musíme prispôsobiť školský systém, aby sme osranili tento rozdiel. Ďakujem. A teraz pani Schaldemoze na jednu minútu. Ďakujem. Digitalizácia sa týka mnohých e, nových príležitostí. Občan, ktorý padne e, v kúpeľni na zem, si môže zavolať e, pomoc. Keď idete v aute a vidíte pred sebou zápchu, môžete sa jej vyhnúť. Môžete získať prístup k eh, verejným službám aj o tretej ráno. Eh, sú tu však mnohé požiadavky a vieme, že mnohí ľudia nemajú primerané vzdelanie a takisto nemajú ani práva, pokiaľ ide o, eh, o isté platformy. A musíme sa postarať o to, aby mali to, čo potrebujú. Zbierajú sa údaje a tiež sa musíme postarať o ochranu občanov. Musíme sa postarať o to, aby e, občania vedeli, aké majú spotrebiteľské e, možnosti na výber. A nakoniec musíme vytvoriť digitálnu spoločnosť podľa potrieb ľudí. Nie sú to ľudia, ktorí by sa mali prispôsobovať e, digitalizácii. Ďakujem veľmi pekne. A teraz jednu minútu pani Del Castillo Vera. Ďakujem veľmi pekne Pani predsednička, komisár, prvá otázka je, čo je sociálna Európa? V zásade sociálna Európa je Európa, v ktorej e, každý má šancu e, rozvíjať sa profesionálne a je to Európa, v ktorej e, nikto nebude zaostávať. A to, čo ponúkajú digitálne technológie, je možnosť pre každého, aby dosiahol tieto ciele čo potrebujeme. E, je tu iba jedna odpoveď, jedna myšlienka a to je vzdelávanie. E, učenie sa a vzdelávanie, digitálne vzdelávanie. My potrebujeme toto digitálne vzdelávanie v našom školskom systéme od mladého veku, od detí na školách a cez ľudí na univerzitách, tých, ktorí pracujú, tých, ktorí nepracujú, ale aj starší občania musia mať možnosť sa vzdelávať v oblasti digitalizácie. Potrebujeme digitálne vzdelávanie, ktoré v Európe plní ciele, ktoré sa dajú merať. To bude absolútne podstatné. A ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz na jednu minútu pani Galvez Muñoz. Áno, ďakujem. Európa sa musí pripraviť na digitálnu revolúciu, e, ktorá by nemala nikoho nechať e, za sebou. Je veľmi dôležité, aby to, čo robíme, bolo prínosné pre každého. Je dôležité zlepšiť verejné služby, vytvoriť kvalitné pracovné miesta. Vieme veľmi dobre, že je dôležité tvoriť pracovné miesta, ale zároveň je nevyhnuté tvoriť pracovné miesta do budúcnosti. Predovšetkým spájať umelú inteligenciu e, s potrebami nezamestnaných ľudí v Európe. E, digitálny sektor ale stále má nedostatok žien. Len 22 ľudí, ktorí pracujú v tomto sektore, sú ženy. A to je naozaj veľmi, veľmi slabý pomer žien. 22 žien v jednom ekonomickom sektore je veľmi nevyhodná, nevýhodná situácia situácia. Preto je dôležité, aby sme mali politiku, ktorá podporuje e, budovanie kompetencií a adekvátny odborný rast v tejto oblasti. Zároveň ale nemôžeme nejakým spôsobom strácať ktorýkoľvek talent. Každý talent je rovna, rovnomerne rozdelený, ale príležitosti realizovať tieto talenty nie sú rozdelené rovnomerne. Preto je dôležité, aby sme umožnili prístup e, pre všetky osoby, vrátane žien, k týmto novým povolaniam. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na jednu minútu pán Berencen. Nech sa páči. E, ďakujem pekne. Digitalizácie poskytujú viaceré príležitosti, posilňujú spoločnosť, zlepšujú výrobné procesy, zdravotníctvo, zabezpečujú bezpečnú dopravu. Vďačíme za to digitalizácia, avšak digitalizácia spoločnosti znamená, že musíme si uvedomovať aj rizika. Poprvé, nesmieme nikoho nechať pozadu ľudia musia e, stíhať, e, držať krok s digitalizáciou spoločnosťou. Po druhé, nemali by sme byť závislí od ostatných regiónov sveta, pokiaľ ide o nové technológie. Máme zabezpečiť e, e, uplatnenie e, technológie na základe našich hodnôt a noriem na prvom mieste musia byť e, ľudia a napokon e, technológia musí slúžiť záujmom ľudí. Musíme vytvoriť rámec na to, čo je a čo nie je možné v spoločnosti. Nikoho necháme pozadu, nebuďme závislí do ostatných regionov sveta a nech technológie pracujú pre občanov. Budeme chrániť občanov a budeme mať osoch z príležitostí. Ďakujem pekne. Pán Binder, jedna Pani Vint, jedna minuta. Digitálna revolúcia e, zasahuje všetky kúty spoločnosti. 2 obyvateľov Európy dostávajú e, e, príjmy z práce na digitálnych platform a toto číslo rastie. digitálne formy práce sú výzvou pre tradičnú pracovnú legislatívu, najmä pokiaľ ide o minimálne mzdy a kolektívne vyjednávanie. A existujúce platformy nevždy vyhovujú týmto koncepciám. Musíme zaistiť aj náležité mzdové podmienky pre zamestnancov, musíme zaistiť prístup kontrolných úradov k algoritmom týchto platform. Ďakujem veľmi pekne. Pani Táler, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Vypočuli sme skvelé príhovory a dovolím si e, zhrnúť e, podstatu. Ako podnikateľka v oblasti IT, ako žena, som bola viackrát e, príjimateľkou dobre menených rád, avšak po uplynutí 15 rokov moji zamestnanci a moja spoločnosť dennodenne preukazuje, že e, digitálne hospodárstvo vytvára nové pracovné miesta a ich zabezpečuje. Nie hovorím e, o vplyve na e, tradičné odvetvie. E, v Tyrolsku, odkiaľ pochádzam, e, E, mnohé e, spoločnosti prešli e, vo svojej výrobe z analogových technológií na digitálnych a nemuseli pritom prepušťať svojich zamestnancov. Naopak, zvýšili svoj podiel na trhu a počet zamestnancov. Vážení kolegovia, toto je pohľad hospodárstva a musia to prevziať aj politici. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz na jednu minútu. Pán Garcia del Blanco, nech sa páči. Digitalizácia a implementácia umelej inteligencie predpokladá obrovskú príležitosť. V zásade dokážeme dokážeme v tomto smere napodobniť e, transformáciu, ktorá bola podobná posledným veľkým priemyselným revolúciám, ale zároveň dôležité, aby sme sa vyspredali s veľkými strachmi, obavami, ktoré sú medzi ľuďmi, napríklad čo sa týka stratu pracovných miest alebo transformácie zručností. V tomto smere je naozaj dôležité, aby sme si uvedomili, že nám e, tu stále hrozí digitálna negramotnosť. To je oveľa väčší problém ako všetko ostatné. Tá e, ohrozuje to, že nedokážeme vyťažiť e, z potenciálu digitálnej technológie. Takisto to neumožní naplno demokratizovať digitálnu inteligenciu, ktorú máme E, my síce nie sme experti, ale veľmi dobre súvedomujeme obrovské rizika tu sú. Sú tu proti sebe stojace hodnoty a preto je veľmi dôležité, aby sme dokázali nájsť cestu k spoločnosti, ktorá bude kráčať ruka v ruke smerom stále väčšej integrácii, využívajúc tieto nové technológie. A práve preto e, by som bol rád, keby komisia aj rada využili e, maximum potenciálu, tak aby sme smerovali práve týmto smerom, aby sme dokázali transformovať túto technológiu ako príležitosť, ktorú dokážu zdieľať všetci, každý jeden a každý jedna z nás nás. Ďakujem pekne teraz na